som zaznamenal mm, to, že Európska únia chce e, sa zúčastniť na tomto, chce poskytnúť svoje zdroje, aby, hum, aby ľudské práva týchto osôb mohli byť zaručené. E, ďakujem e, pán Salafranka, ďakujem pánovi spravodajcovi. Drahí kolegovia, je tu návrh na uznesenie, ktoré je spojený, ktorý je spojený s touto správou a zajtra e, na poludne sa o tom bude hlasovať. Čo sa týka ďalšieho bodu, ide o vyhlásenie rady a komisie o, e, o, o obetiach e, v textilnej fabrike v Bangladeši. Pani ministerka má teraz slovo v mene rady. Nech sa páči, pani ministerka. Pani ministerka, máte slovo. <laughs> Ďakujem, pán predseda. Vážení členovia parlamentu, ehm, požiar vo fabrike v Dake bol tragédiou mnoho ľudí, 100, 100 ľudí, skoro 100 ľudí tam prišlo o život a mnohí z nich boli veľmi mladí. Um, my e, vyjadrujeme úprimnú sústrasť tým, ktorí prišli o člena rodiny alebo o ich blízkeho. A tento incident e, zdôraznil alebo pokázal na to, aké sú pracovné podmienky v mnohých E, fabrikách v Bangladeši, aj to, že sa tam normálne porušujú bezpečnostné opatrenia. E, my chceme podporiť úrady Bangladešu, aby e, rozširovali osvetu ohľadom bezpečnostných pravidiel v celej, vo fabrikách v celej krajine. Pretože títo zamestnanci si E, zaslúžia lepšie e, podmienky, majú právo na dôstojné pracovné podmienky. Európska únia e, má právo na to, aby k tomu niečo povedala, pretože Bangladeš je našim najväčším obchodným partnerom a textilný sektor je najväčším sektorom bangladežskej ekonomiky. Bangladeš využíval prí, prístup na EU trh bez, eh, bez eh, colných eh, poplatkov. A toto je vlastne časť generalizovaného systému EÚ. Ale musíme, musíme dbať na to, aby zamestnanci neboli ohrozovaní len vtedy, keď vykonávajú svoju každodennú prácu preto EÚ chce zabezpečiť bezpečnostné štandardy v Bangladeši. My sme podporili mnoho projektov, aby sme pomohli jednotlivým e, asociáciám a podnikom naplňať bezpečnostné, splňať bezpečnostné pravidlá. Toto je dôležitá práca, ale e, ten tragický požiar poukazuje na to, že musíme urobiť ešte viac. EÚ má širokú škálu nástrojov, aby sme zavadzali tieto opatrenia. Nie len v Bangladeši, ale aj inde. Ja by som sa dnes chcela popolne sústrediť na to, ako môžeme využiť tieto nástroje obchodného, obchodných, v obchodných vzťahoch a takisto na to, aby sa aplikovali um, usmernenia Medzinárodnej organizácie pre práce. Sú to nástroje, ktoré môžeme prepojiť aj s ľudskými právami. A okrem toho, že tu je všeobecný systém, e, e, je tu GPS plus a tam sú preferenčné dohody s krajinami, ktoré zavádzajú 27 špecifických medzinárodných dohovorov. E, spadajú tam aj medzinárodné práva a pracovné práva. Takisto sa e, môžu, mm, môžu prerušiť tieto dohody s krajinami, ak, e, ak, e, ak vysvitne, že sú porušované tieto pravidlá. Ukázalo sa to napríklad v Bielorusku, kde tieto, kde tieto systémy boli stiahnuté. Sme zaviazaní k tomu, aby sme zlepšovali štandardné sociálne štandardy E, naše vzťahy sú bilaterálne a e, e, Preto chceme, aby sa zaviedli bilaterálne obchodné dohody a to neznamená, že nebudeme aktívni budeme robiť to, čo robíme aj v medzinárodných organizáciách, napríklad vo VTO a v Medzinárodnej organizácii pre prácu. Viem, že parlament sa obáva aj e, vysokého rizika environmentálneho a sociálneho dumpingu. E, chápeme tieto obavy a urobíme všetko preto a využijeme našu legislatívu, a využijeme e, e, klauzuly o hľadom trvalo udržateľného rozvoja, aby sme sa vyhli tomuto riziku. Ďalší aspekt je aspekt investície. Európske e, podniky, ktoré investujú v Bangladeši, zohrávajú dôležitú úlohu v bangladešskej ekonomike a v vytváraní zamestnaneckých miest. Musia však zlepšovať pracovné podmienky Mnoho z nich um, podpísali iniciatívu um, korporátnej podnikovej uh, zodpovednosti. Viem, že uh, tomuto parlamentu záleží na korporátnej zodpovednosti a vážený pán predseda, vážení členovia, uh, ten požiar vo fabrike v Bangladeši by malo byť varovanie pre všetkých Eh, nás. Eh, potrebujeme rozvíjať eh, našu prácu prostredníctvom projektov a musíme použiť všetky nástroje EÚ, ako napríklad GSP, aby sme vyvíjali tlak na tieto krajiny, aby zavádzali základné bezpečnostné štandardy. Musíme intenzívne pracovať s multilaterálnymi organizáciami ako um, VTO a Medzinárodná um, organizácia práce. A musíme sa ubezpečiť, že investície podnikov um, musia byť také, aby sa zlepšovali štandardy um, um, v Bangladeši. A musíme intenzívne pracovať na tom, aby sa tragédie v Bangladeši, ako sa stala tragédia v spojenej fabrike, už neopakovali. Ďakujem. Ευχαριστώ την εκπρόσωπο της, είπα της εκπροσώπου. Ďakujem. Ďakujem pani ministerke. A teraz dám slovo pani komisárke Georgieve. Much, Mr. President. Ďakujem. Members, uh, Minister Creighton, uh, as we... Vážená m, mm, pani ministerka, vážené dámy a vážení páni, uh, požiar v textilnej fabrike v Take v Bangladeši postavil do centra našej pozornosti problém, ktorý je častý, ktorý sa vyskytuje pri uplatňovaní sociálnych štandardov, najmä v textilnom priemysle v Južnej Ázii. A mali by sme vzdať hold tým ľuďom, ktorí prišli o život. A EÚ je preto, aby sa tá, táto téma dostala do stredu našich záväzkov s, našich, s našimi obchodnými partnermi. A práve toto chceme robiť a práve to robíme. Chcela by som vám povedať, čo sa odtedy udialo. Zástupcovia EÚ v Dáke um, veľmi rýchlo zareagovali na tento požiar. Hneď po požiari bol mm, schválený projekt zo zdrojov EÚ a Nemecka, ktorý mal zlepšiť uh, sociálne a environmentálne štandardy v priemysle a pomôcť uh, rodinám obetiam. Uh, boli uh, bolo vydané vyhlásenie zo strany EÚ, kde sa spomínajú témy ako sociálne problémy, bezpečnosť. Plno uznávame, že máme úlohu e, v týchto udalostiach, pretože Bangladeš e, pretože EU je najväčším obchodným partnerom Bangladešu. 57 Bangladešu ide smerom do EÚ. Čiže to, čo sa deje v sociálnej sfére Bangladeši, e, sa priamo týka našich spotrebiteľov a našich podnikov. Po druhé, e, pre nás e, bolo zdravie zamestnancov a bezpečnosť hlavnou témou v našej agente. Spolu s Medzinárodnou organizáciou pre práce sme podporovali viaceré projekty. Tam spadajú aj asociácie, audity, školenia auditorov bezpečnosti práce. Takisto sme e, spolupracovali s požiarnou službou Bangladešu a e, direktoriatom pre civilnú bezpečnosť. Napríklad EÚ dodala výbavu a e, zorganizovala školenie pre tento direktoriát. My sme mali pred mesiacom e, stretnutie ohľadom spolupráce v bezpečnostnom sektore. No a po štvrté, EÚ Eh, diskutovala o tejto eh, téme so zástupcami eh, veľkých textilných podnikov v EÚ a budeme vás informovať o výstupoch z tejto diskusie. EÚ sa zavezuje, že bude nástojiť na tom, aby boli aplikované štandardy korporátnej zodpovednosti. A Eh, približu, my k tomuto pristupujeme prostredníctvom dialógu s jednotlivými vládami. A to už sa stalo. Mali sme spoločné stretnutie medzi EÚ a Bangladešom v decembri minulý rok. A my sme hovorili o zlepšovaní pracovných podmienok v Bangladeši. V roku 2011 sme mali Eh, seminár v Dake o dôstojnej eh, práci a eh, odporúčania boli odovzdané vláde v Bangladeši. A v týchto odporúčaniach nájdete aj obavy, ktoré vyjadril Európsky parlament v uznesení z 8. júna 2001 o vonkajšej dimenzii sociálnej politiky. Európsk- potom je tu uh, uznesenie Európskeho parlamentu z oktobra 2002 o budúcnosti rozvojovej politiky EÚ. Bangladešskej vláde EP zdôrazne, že je, že je potrebné riešiť e, sociálne nerovno, spoločenské nerovnosti. E, tým, že e, sa toto bohatstvo dostane aj k tým najchudobnejším skupinám obyvateľstva, to bude kľúč pre budúcu stabilitu tejto krajiny. Takže ja by som na záver povedala, že toto bol prípad, ktorý vzbudil pozornosť medzinárodnej obce a um, takisto aj pozornosť v EÚ. Kvôli tomu, že máme špecifické vzťahy s Bangladešom, ale aj s inými krajinami, napríklad aj s Pakistanom, tam tiež došlo k požiaru ale našťastie tam neprišlo k toľkým ľudským obetiam. Eh, chcela by som poďakovať Európskemu parlamentu za ten fakt, že EÚ robí, eh, že parlament robí všetko to, čo je v jeho silách, aby um, sa zavadzala bezpečnosť pracujúcich v týchto krajinách. A je to veľmi pozitívne v tomto zmysle. A ešte e, musím odísť, ale môj kolega pán Barnie mm, ma nahradí, čiže dva, dva v jednom. Ďakujem. Teraz dáme slovo kolegom za politické skupiny um, v mene EPP. 3 minúty, Thomas Mann. Ďakujem, ďakujem za privítanie v Nemčine. 112 ľudí zahynulo pri veľkom požiari v továrni v Dake e, v novembri 2012. E, celý svet e, žasol nad týmto nešťastím. Ďalej potom 300 obetí pri explózii v blízko Karači v Pakistane Mnohí z nich dnes mohli ešte e, žiť, ak by boli bývali e, predpisy a bezpečnostné pravidlá zadané štátom dodržané. Často však kontroly sú len alibi a, a sú prirýchle. Vinníci nie sú potrestaní, zodpovednosť sa pričasto posúva e, z jedného miesta na druhé. Mnohé veci znášajú e, zamestnanci podniky, takisto európske, profitujú z výhodných nákupných e, cien. Azijské vlády treba presvedčiť, aby zabezpečili bezpečnosť na pracovnom mieste. Bangladeš samozrejme zrealizoval mnohé veci, predovšetkým pre boji proti e, práci detí. To uznávame. Štandardy však Medzinárodnej organizácie práce treba dodržiavať prísľuby na papieri nestačia. Myslím si, že osvetová práca musí prebiehať i v Európe. Mnohé výrobné podmienky, ktoré možno označiť len za e, polutovania hodné. Takisto e, štandardy život, e, životného prostredia, vyplácania. My musíme použiť tlak spotrebiteľov ako účinnú zbraň, aby sa urobili dlhodobé zmeny E, treba však e, podporovať i e, právnický tlak na medzinárodnej úrovni, bilaterálne dohody medzi EÚ a tretimi krajinami musia byť konsekventne realizované. Napríklad sankcie. Tieto požiare ukazujú, že mnohé podniky sociálnu zodpovednosť nedodržiavajú. Používajú e, hesla e, zodpovednosti, sociálnej zodpovednosti podnikov, ale e, a takisto, že sa sociálne angažujú. Ale pre e, zamestnancov v danom mieste sa nemení nič. Tu sa dôvera veľmi zneužíva. Európsky koncept CSR je naozaj vzorom. Malé a stredné podniky, sa konkrétne e, zasadzujú a nesú sociálnu zodpovednosť. Dobrovoľnosť CSR však musí byť zachovaná. EPP podporuje výlučne tie opatrenia, ktoré prispievajú k pozitívnym zmenám. Ďalším rečníkom je pán Lange za skupinu SAD. A to na 1,5 minúty. Ďakujem, pán predseda, vážená pani eh, komisárka, pán komisár. My všetci e, máme oblečenie z H&M od CAA, od Tommy Hilfiger a ďalších e, koncernov. A pri, primálo zohľadňujeme to, aká výrobná reť, reťaz, aký reťazec je za tým všetkým. Ako je možné, že sa e, z, e, deti vyrábajú vlnu v Uzbekistane a v Pakistane a v Bangladeži za hrozných podmienok sa vyrábajú textílie a šaty, ktoré sa tu za drahé peniaze v Európe predávajú a pomáhajú k maximalizácii zisku týchto koncernov. My musíme žiadať od našich koncernov, aby plnili svoju sociálnu zodpovednosť. Jasne treba doložiť, ako prispôsobili medzinárodným štandardom ich výrobné reťazce. A preto žiadam o komisiu, aby e, veľkým podnikom e, dala povinnosť informovať podnikom, ktoré svoje ekonomické dáta musia predkladať a musia takisto predkladať certifikáty CRS. Samozrejme, že ak ide o najnižšiu cenu, e, e, môže byť daný podnik najlepší na svete, ale musíme sa starať o to, aby európske podniky spoločne sa zaviazali dodržiavať sociálne štandardy. A komisia tu musí byť aktívna, aby sme mali... A to je dobrá mimochodom úloha pre Business Europe. Ďakujeme pánu Langemu, teraz pán Benion v mene skupiny ALDE, a to na dve minúty. Ďakujem. Uznesenie k tejto, e, týmto požiarom v Dáke a v Karači. No už to som žiadal už dlhodobo, už od novembra som o to žiadal. A tak ma teší, že teraz konečne to diskutujeme a že tu máme toto uznesenie. Stovky ľudí sa mohli zachrániť, keby boli dodržané len základné štandardy. Určite vítam zlepšenie e, štandardov. Práve včera tu bolo podpísané stanovisko záväzky medzi e, pracovníkmi a zamestnávateľmi e, v Bangladeži a to isté žiadam aj od pakistanských orgánov. Nemôžeme umožniť takéto uh, tragédie, kde sú ne, neexistujú uh, požiarné východy, kde sú dvere pozatvárané a podobne. Treba tiež urobiť veľa preto, aby sa e, bojovalo proti e, korupcii v inšpekčnom systéme. Nie len v systéme inšpekcií, ale takisto sú tu e, škody spôsobené podnikov, ktoré majú stanoviska o spoločenskej zodpovednosti podnikov. V skutočnosti sa mnohé predpisy neplňajú. Ja by som tiež celkom jasne chcel povedať, že som proti e, tomu, aby sme zobrazovali po spoločnosti, ktoré e, obrá obchod e, s, s, s, s Bangladešom. Myslím, že to boli určité pokusy v parlamente posunúť dôraz tejto rozpravy celkom a výlučne na medzinárodné, nadnárodné spoločnosti. Ale hlavnými vynikmi sú tu iní, nielen, nie nielen nadnárodné spoločnosti. Toto uznesenie sa tiež vníma, e, prepáčte, všimol som si, že už mi vypršal čas. Toto sa teda, môžem povedať, že za liberálnych demokratov že je dôležité zlepšiť eh, zdravie a bezpečnosť. Podporujem komisiu i bangladežskú vládu pri snách o zlepšenie. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pani Lambert. Za zelených. pol minúty. Ďakujem. I ja hovorím e, za tých, ktorí sa zaoberajú Bangladešom tu v parlamente. Moja skupina by chcela vyjadriť sústra s rodinám tých, ktorí zahynuli v požiaroch a ďalších e, e, nehodách. Myslím si, že toto ide za hranice Bangladežu, hoci je to naše hlavné zameranie. Vieme si predstaviť, že snaha od najvyššie zisky e, vedie ich ku e, kompromisom na poli bezpečnosti. Sú to spoločnosti, ktoré majú kontrakty s takýmito spoločnosťami a tí teda logicky nechcú uznať vinu v časoch tragédií, hoci budovy často boli evaluované práve zo strany základných dodávateľov Vítame tiež reakciu vlád e, v Pakistane a Bangladeži s cieľom kompenzovať a e, poskytnúť prostriedky obetiam a rodinám. Vítame to, čo urobili niektoré zámorské spoločnosti. A radi by sme boli, keby takýto postup bol častejší. My vítame e, stretnutie tripartity včera Medzinárodné organizácie práce, zamestnávateľov a zamestnancov. To treba vnímať pozitívne. Záväzok konať, rešpektovať terajšie pravidlá, procedúry a v, akceptovať, že sú hodne implementované a že sú konsekvencie, ak sa tak nedieje. A to je jasná zodpovednosť vlád. Takisto je podľa nás dôležité, aby tu uh, boli aktívne odbory, a takisto aktivisti za pracovné práva. Jeden z nich bol prednedávnom zavraždený. Naša história ukázala, že dôležité je mať aktívne odbory v teréne, ktoré pracujú s výbormi pre bezpečnosť práce a ktoré si berú na zodpovednosť zamestnávateľov, ktorí neplnia podmienky. Ale takisto rozhodujúce pri zlepšovaní štandardov sú tí, ktorí robia tieto zákazky a dohody. Spomenuli sa tu podniky, ktoré, ako Walmart, ktoré neboli veľmi ústretové. Myslím si, že by, by sme mali byť si vedomi, že e, nosíme šaty, ktoré e, pri e, svojej výrobe ne, pri ktorých ľudia nemuseli riskovať v krajinách ako je Bangladeš či iných e, svoj život. Dôležité je v nich zlepšiť pracovné štandardy a zabezpečiť, aby každý pracoval e, bezpečne. Teraz má slovo pani Muscardini za skupinu EKR. E Nech sa páči. Ďakujem. Tragédia v Bangladeži 24. novembra je jednom z mnohého, veľkého množstva udalostí v chudobných krajinách, kde priemysel a podniky ako zadávateľi a práci e, pracujú v týchto rozvojových krajinách. Miestni riade, riadiaci pracovníci nedodržiavajú pravidlá a podmienky výroby a pracovné výroby zamestnancov sa príslušne ne, zachovávajú. Európska únia musí sa postarať o to, aby pri zadávaní zákazok v rozvojových krajinách došlo i k tomu, že sa preverí, že tí, ktorí robia dodávky, ktorí vyrábajú výrobky, ktoré sa potom v Európe predajú, sa držia pracovných predpisov i bezpečnostných predpisov. Európske podniky, ktoré vyrábajú E, nízkonákladových krajinách by mali pomáhať k rozvoju týmto krajín. Tu sú dôležité i príslušné kontroly. Globalizácia a voľný trh, to by nemalo ísť ruka v ruke so zneužívaním týchto pravidel. Ďalší rečník, to je pán Salavrakos. V mene Euró, e, skupiny EFD strata ľudských životov v súvislosti s najnovšími požiarmi vo fabrikách, predovšetkým nedávna e, udalosť e, v Bangladeši. Nuž, to je podľa mňa niečo, čo, všetci by, čo by malo viesť všetkých spotrebiteľov k otázkam, vyvieť určitý tlak e, smerom na otázky o podmienkach výroby, pokiaľ ide predovším o medzinárodné podmienky e, konkurencie, schopnosti. Je tu silná e, konkurencia v mene potrieb spotrebiteľov a to vedie k tomu, že v týchto nízko nákladových krajinách tie platy sa vôbec nedajú porovnávať s našimi. Mesačne eh, 37 dolárov, okolo dolára na, na deň a za takýchto podmienok samozrejme tie e, príslušné e, sektory v Európe môžeme nechať len s, s, môžeme len nechať skrachovať. Musíme naozaj vyrábať i tu v Európe a musíme žiadať, aby na celosvetovej úrovni sa vytvorila minimálna e, miera alebo teda e, hranica, hranica pre mzdy a podmienky na výrobu pre každého pracujúceho by mali byť dôstojné. Nemôžeme nechať podmienky e, bujnieť voľne. Môžeme len odmietnúť také kusy oblečenia, ktoré vznikli pri e, zneužívaní práce napríklad maloletých Často sú tieto vlast, šaty vlastne pošpinené krvou trpiacich. Komisia musí vnímať, ako by mohla toto riešiť napríklad odvodmi a clami. Ďakujeme kolega a teraz za skupinu GUE má slovo pán Murphy. Ďakujem. Chcel by som najprv e, vyjadriť sústrasť rodinám 112 pracujúcich, ktorí stratili život v továrni Tasrin v novembri minulého roka. Takisto rotí nám všetkých odhadovaných 700 ďalších pracujúcich z oblasti textilu, textilného priemyslu v Bangladeži od roku 2006. Bangladešská e, tripartita už vydala stanovisko k tomuto. Nie je to však dostatočné. Je tu legislatíva z roku 1991 na ochranu E, života a práv e, pracujúcich, ktorá sa ale e, flagrantne porušuje. Táto krajina je druhý najväčší vývozca textilných výrobkov na svete. Jeho továrne, jej továrne pracujú pre najväčšie a najznámejšie značky odevov. Napriek tomu 85 E, pracujúcich e, sú ženy a dostávajú platy okolo 37 dolarov mesačne bez pomoci odborov. Vláda veľmi často zlomí ozbrojeným spôsobom ich e, protesty. A posúvajú sa tu rokovania medzi elitou vlastnecov tieto podniky, ďalej potom samotní poslanci, ktorí tiež častočne vlastnia tieto podniky. Tieto rodiny by si zaslúžili vyšetrovanie a kompenzácie a tieto e, smrtiace fabriky by mali byť brané na zodpovednosť. Nie je tu však na mieste otázka e, na, e, o zlyhaní európskeho veľkého biznisu. Ďalšie prax, praktiky, ktoré sa používajú v Bangladeži, naďalej prispievajú k zvýšeniu rizík pracujúcich Ďalej by som chcel uviezť nejakú eh, ďalšiu škodli, škodlivú prax. Eh, bielenie eh, džínsoviny, rifloviny pieskom, veľmi nebezpečné praktiky a ja chcem, aby sa zaká- žiadať príslušné orgány, aby zakázali tento postup. Ďakujem pekne. Teraz ideme k ostatným rečníkom. Najskôr pán Gay Mitchell na 3 minúty. Nech sa páči. Vážený pán predseda, ďakujem za slovo. Ide o strašnú situáciu a tí z nás, ktorí sa tu venujú otázkam rozvoja e, v rámci e, zhromaždenia AKT, tak musím povedať, že je to naozaj šokujúce, že napriek nášmu úsiliu ľudia pracujú za takýchto podmienok a prichádzajú o život ale mňa trošku šokuje to, ako sa tu niektorí e, vyjadrujú, odsudzujú ostatných a hlavne veľké podniky. Nie všetky sú neetické. V našich členských krajinách však, keď chceme zdvihnúť e, dane, aby sme mohli platiť za verejné služby, napríklad aj 0,7 e, hrubého národného dôchodku, percent hrubého národného dôchodku, tak mnohí vlastne unikajú daňovému zaťaženiu, hlavne tí e, bohatší. Takže ja potom sa netreba diviť, že vláda nemôže plniť všetky tvoje záväzky. Textilný, e, textilné odvetvie je najväčším exportným odvetvím. E, v Bangladeši zamestnáva 15,3 milióna ľudí. Čo inak by tí ľudia mali e, robiť bez našej pomoci a tu my opäť hovoríme o prostriedkoch na humanitárnu e, pomoc, na rozvojovú pomoc a e, nechceme ani splniť tie záväzky, ktoré sme už na seba prijali. Ja som spravodajca pre existujúcu DCI, ale musím povedať, že je na čase, aby sme e, naozaj sa pozreli na realitu v týchto továrniach. Nie dôvod, prečo by sme si prečo by sme nemali mať nejaké doložky v našej legislatíve. 4 týždne od tohto požiara, požiara e, sa e, stalo ďalších 17 požiarov v textilných továrniach. To by nás malo veľmi nepokojovať a mali by sme naše obchodné nástroje e, využiť na zvýšenie noriem, ktoré uplatňujú mnohé podniky ktoré sídlia v Európe. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Mitchell. Je tu otázka na vás. Chce ju položiť pán Murphy. Takže nech sa páči, pán Murphy, máte možnosť položiť otázku. Ďakujem pekne, predpokladám, že pán Mitchell sa obracal na mňa, možno, že by mohol vysvetliť, prečo tu zaťahuje vnútropolitické otázky, ako napríklad daň z nehnuteľnosti. E, to nejako nesúvisí s rozvojovou pomocou. Ak by sme neplatili toľko majiteľom dlhopisov, tak by sme potom mohli zdvojnásobiť, trojnásobiť, štvornásobiť rozvojovú pomoc a ako určite viete, ja by som bol za. Pán Mitchell, ak by sme spravili to, čo navrhuje pán Murphy, tak potom by írska vláda nemohla platiť svojich úradníkov ani e, financovať svoje záväzky, ale nechceme pokračovať v tomto nezmysle. Chcete e, možnosť e, umelého prerušenia tehotenstva, tak to predložte a podpíšeme to. Eh, jednoducho musíme konať zodpovedne, eh, musíme zvýšiť dane, ak máme splniť svoje záväzky, neobviňovať iba tých druhých, prečo eh, pán poslanec neprichádza nikdy na rozvojový výbor. Ja myslím, že som vás ani nikdy nevidel na parlamentnom zhromaždení AKT. Všetci ostatní sa zúčastňujú, len vy nie. Takže prosím, konajte e, seriózne a nemyslíte v prvom rade na seba, na svoje znovu zvolenie. Myslíte na ostatných. To je moja odpoveď. Ďakujem pekne aj za túto vášnevú výmenu. Teraz pán serkaz na minútu a pol. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako ste povedali, pani ministerka, stojíme pred veľkou tragédiou, teda tou, ktorá sa stala v továrni Tažrin. Je to aj e, seriózne varovanie. Dnes musíme rozmýšľať nad všetkými aspektami, ktoré súvisia s touto nepriateľnou situáciou z hľadiska e, humanitárnej aj z hľadiska spravodlivosti pretože ide skoro o otrokárstvo. Nie je zaručená žiadna bezpečnosť. Ja by som sa chcel vrátiť k bodu 10 uznesenia. E, nechcem zabudnúť na ďalšie témy, ale je dôležité, myslím, pripomenúť dnes po obede, že treba, aby legislatíva ILO bola uplatňovaná hlavne najdôležitejšie dohovoria vo svete, potrebujeme legislatívu, ktorá by v prvom rade myslela na bezpečnosť a zdravie. Bez ohľadu na krajinu a na podnik, áno, Európa má mnohé zbranie, aby mohla presadiť svoj hlas, ILO, dohovory, rôzne legislatívne akty, ale netreba iba poučovať, treba ísť príkladom. A dnes v Európe sú mnohí, ktorí hovoria, že treba znížiť naše zdravotné a bezpečnostné normy alebo e, oslabiť boj proti zneužívaniu. Niektorí hovoria o malých podnikoch, ale mali by sme nad tým porozmýšľať, nielen kázať, ale aj ísť príkladom. Ďakujem pekne. Teraz pán Görens. Vážený pán predseda, sme čiastočne zodpovední za to, čo sa stalo v Bangladeši osoby, ktoré neprežili v továrni e, v predmestí Daky sú obeťou systému, ktorý by sa dala zhrnúť heslom, že chamtivosť vedie len ku skaze. E, snažíme sa ušetriť maximum pri kúpe e, trička s krátkým rukavom a preto rozvojové krajiny vyrábajú čím ďalej tým lacnejšie a ignorujú základné bezpečnostné zdravotné normy a nehovorím ani o platoch, hlavne v prípade žien, ktoré tam pracujú, keďže nie sú ani minimálne e, bezpečnostné normy e, ILO uplatňované, tak e, sa netreba diviť, ako to dopadlo, ale to neznamená, že by sme mali zatvárať predtým oči. Ak máme bojkotovať podniky, ktoré nebudú schopné okamžite zlepšiť výrobnú situáciu, tak treba povedať, že pozitívne na tom je aspoň to, že si uvedomíme, čo spôsobuje naša spotreba. Takže spotrebitelia môžu zvrátiť e, tieto udalosti, ktoré vyústili do tejto katastrofy, ktorá nie je nejako izolovaná. Ďakujem pekne a teraz pani Sargentini. Argentíny. Ďakujem pekne bangladešský veľvyslanec, s ktorým sme včera hovorili, nám pripomenul veľmi subtilne, že sa každé predané tričko s krátkým rukávom e, tu na západe, tak e, e, ženy v Bangladeši zarábajú iba niekoľko centov, eurocentov. Takže tí najchudobnejší sú často Tí, ktorí pracujú v textilnom odvetvi, sú obeťou módy. Za takýchto okolností sa potom dajú tie e, tragédie, ako napríklad e, požiar v Dake a v Karaši. Musíme, môžeme niečo spraviť. Mohli by sme možno ďalej pracovať s dobrovoľnými e, známkami e, alebo zárukami kvality, ale musíme e, presadiť e, povinné normy, aby naše e, kúsky oblečenia boli čisté v úvodzovkách. Takže ja chcem vedieť, ako komisia chce vyhoviť našim e, apelom. Pán Tenok, musíme pamätať hlavne na to, že Bangladeš je relatívne e, stabilnou sekulárnou demokraciou, ktorá sa veľmi snaží rešpektovať ľudské práva a veľmi to závisí od európskeho textilného priemyslu, či tam vzniknú pracovné miesta. Tento požiar je skutočnou ľudskou tragédiou, ale ja som bol ubezpečený, že to bude e, podrobne prešetrené bangladežskými úradmi a že rodiny budú podporené. E, Bangladeš by e, mal mať viac prostriedkov na inšpekcie, ale sú tu naozaj nedostatočné zdroje. Bangladeš je často obeťou prírodných katastrof a šíri sa chudoba. Musíme čo najviac pomôcť bangladežským úradom pri ich inšpečných programoch, aby e, bola plne využitá naša pomoc a taktiež by som bol za dobrovoľné e, príspevky zahraničných tovární, aby boli odškodnené tieto rodiny. Ale samozrejme chcem vyjadriť úprimnú sústrasť eh, s rodinami obeti a ja som priateľ Bangladešu a eh, vedzte, že spravíme všetko na to, aby sme zabránili takýmto požiarom v budúcnosti. Ďakujem pekne. Teraz pán Salvini. Grazie, Ďakujem, pán predseda. My oplakávame 120 mŕtvych a 100 zranených, bolo medzi nimi mnoho žien a mnoho detí, ale naše slzy sú len povrchné. Kto tu sedí? Európsky byrokrati, e, Európska komisia, ktorá nerobí nič preto, aby ochraňovala naše produkty a, v, a kašle na to, aké sú pracovné podmienky týchto ľudí oni dostávajú 1 dolár za deň, čiže nemusíme o tom tu rozprávať, veď nič nezmeníme. Samotná Európska komisia nechce tú, tú mm, ochranu známku Made in. Viete, sú to nadnárodné spoločnosti, ktoré majú sídla v daňových rajoch tisícky e, robotníkov a pracovníkov napríklad v Lombardii a v Taliansku prichádzajú o, o prácu. Toto je pokrytisko Európskej únie na to, aby e, sme tu zarobili pár, pár dolárov, tak e, kašleme na pracovné podmienky iných. Teraz má slovo pán Kaspari. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. Keď sa pozriem na cenu oblečenia u nás v Európe, e, môžete mať rifle za 3-4 eurá. A keď sa zamyslím nad tým, koľko našich spoluobčanov je vďačný za to, že to vôbec je možné, že sa vzhľadom na e, nízke platy a situáciu na trhu práce môžu vôbec takéto rifle kúpiť. Myslím, že by išlo iba o populizmus, ukazovať prstom na veľké e, koncerny. Je aj pravda taká, že e, ľudia u nás profitujú z textilovej globalizácie, ale obchodná politika musí prispievať k zvyšovaniu noriem. Už to robíme dnes prostredníctvom záväzných doložiek. A obchod e, tak či tak prispieva k tomu, aby v krajinách, kde e, sa pracuje v ťažkých e, podmienkach. Jednoducho, že sa môžu ľudia vypracovať nahor. Je to znak rozvoja textilného odvetvia, pretože Našťastie textilné odvetvie je to, ktoré je na začiatku rozvoja nejakej krajiny, takže by sme sa mali pozrieť aj na pozitívne aspekty, ktoré to predstavuje pre ľudí. Ale ja sa pýtam komisie, čo komisia spravila v posledných rokoch na to, aby aj mimo e, európskej obchodnej politiky sa situácia zlepšila E, túto politiku treba samozrejme podporovať, ale čo spravila komisia napríklad v rámci ILO, aby nielen na pôde VTO, ale aj na pôde iných organizácií, ako napríklad ILO, boli záväzné normy. Čo spravila e, preto komisia v posledných rokoch, aby ILO mohla vydávať závaz, záväzné opatrenia v prípade nejakého sporu ako VTO, prečo sa vždy nadáva na obchodnú politiku a nie aj na iné e, e, politické oblasti, ktoré môžu byť zodpovedné. Ja sa pýtam komisie, aké opatrenia prijala na medzinárodných gremiách, kde sa stanovujú normy a kde komisia má čo povedať. A ja na vás apelujem, aby ste podľa možnosti sa k tomu vyjadrili a chcem, aby ste viedli intenzívny e, dialog e, s výrobnými krajinami o minimálnych normách, aby e, to bolo, boli dobrovoľné záväzky podnikov. O CSI sa už viackrát hovorilo, takže by sme mali mať európsky dialog s zástupcami rôznych krajín aby sa hovorilo o účinných kontrolných systémoch. Myslím, že sa e, môžeme poučiť aj z okolitých krajín, ako sa dajú rešpektovať tieto normy. Takže čakám na odpoveď komisie, či sa chystá niečo zmeniť. Ďakujem pekne. Teraz pán Howitt na minútu a pol. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja eh, súcitím s rodinami obeti eh, v tomto požiari, pretože tam bol nedýchateľný vzduch 111 eh, obeti, čo znamená už 700 za posledných 10 rokov v Bangladeši. Bangladeš, bangladešský vývoz závisí z 80% na textilnom priemysle. Takže musíme odsúdiť podniky, aj Walmart, eh, Gap, H eh, a M, ktorí eh, ignorujú bezpečnostné normy. Mali by sme zatvoriť tieto obchody v našich európskych krajinách, pretože vlastne neuplatňujú to, na čom sa dohodli napríklad odbory v Bangladeši sú tu e, rôzne iniciatívy, napríklad e, čisté oblečenia, oblečenia a tak ďalej, takže chcem, aby komisia lepšie uplatňovala e, OECD usmernenia aj v oblasti obchodu a ľudských práv. Tým by sme mohli predísť budúcim katastrofám. Pán Barnier, ja chcem, aby ste čo najskôr prišli s návrhom o obchodnej transparentnosti a prosím kolegovia, hlasujte za môj návrh. E, e, zodpovednosť podnikov by nemala byť fakultatívna, musí byť zdieľaná zodpovednosť. Takto môžeme konečne e, zabrániť obetiam na živote. Ďakujem pekne teraz pán Fisas a Excela. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne Pán komisár, pani ministerka, v prvom rade chcem vyjadriť sústrasť s rodinami oba, obeti tohto požiaru. EÚ musí podporovať rozvojové krajiny tým, že podporí ich vývoz, ale musia taktiež rešpektovať minimálne normy bezpečnosti pri práci. A Musíme si byť istí, že nebudú pracovať deti a že sa budú uplatňovať environmentálne normy, aby sme predišli podobným požiarom a obetiam. Ide o sociálny, o environmentálny dumping v mnohých rozvojových krajinách. Nejde pritom iba o textilné výrobky, ale ide aj o iné odvetvia. Je to škodlivý postup, ktorý v podstate nie je ani legálny, ohrozuje zdravie pracovníkov a ohrozuje aj európskych pracovníkov, takže je dôležité, aby medzinárodné normy v rozvojových krajinách boli taktiež rešpektované. Treba mať radikálne opatrenia. Továreň by mohla, nejaká firma by mohla pôsobiť v nejakej krajine, iba ak bude dbať na zdravia a životné prostredia, teda aby platili tie isté normy, ktoré platia u nás, keď vyrábame v EÚ nejaké výrobky. Takže ide o to zaručiť bezpečnosť a ľudské práva v rozvojových krajinách. Takýmto tragédiám musíme predchádzať, musíme taktiež chrániť aj európskych pracovníkov. Ďakujem pekne. Teraz pán Moreira. Obrigado, presidente, eh, senhores comissários, caros colegas. Ďakujem, pán predseda, vážna, vážny pán komisár, vážení kolegovia. Keďže Európska únia je hlavným klientom Bangladešu um, a jeho textilných produktov, je na mieste aby sme sa znepokojovali nad pracovnými podmienkami, ktoré vládnu v tejto krajine. My sme udelili veľmi veľkorysé obchodné preferencie e, tejto krajine, čiže máme právo na to, aby sme požadovali, aby k takýmto katastrofám už nedochádzalo. Samozrejme, sme za tie opatrenia, ktoré e, prijala bangladežská vláda, e, teda vyšetrovanie ohľadom dôvodu tohto požiaru, ďalej inšpekcie v závodoch, vo fabrikách a overovanie požiarných um, pokynov, ale to nestačí. Musíme požiadať bangladešskú vládu, aby urobila všetko preto, aby sa tieto problémy neopakovali. Ehm, a to, aby inšpektori, ktorí nedodržiavali svoje, e, svoje povinnosti, aby boli potrestaní. E, to však e, musia robiť aj e, tie podniky, ktoré využívajú e, nízku, nízku e, cenu za pracovnú silu v týchto krajinách a vyvážajú ich bez toho, že by požadovali dôstojné pracovné podmienky. Čiže musíme požiadať naše podniky, aby rešpektovali uh, sociálnu zodpovednosť podnikov. A ak toto nebude fungovať, prostredníctvom e, soft power, tak musíme použiť tvrdú silu. Ďakujem. Teraz má slovo pani Štrifler. Ďakujem, pani, pán predseda. E, táto dráma e, poukázala na hrozné pracovné podmienky, ktoré panujú v týchto fabrikách. Bangladeš je druhým najväčším vývozcom textilných výrobkov hneď po Číne a e, oplýva bohatou pracovnou silou, najmä pracovnou silou detí. E, podmienky e, sú tam extrémne a veľké západné podniky to aj využívajú. Požiar 24. novembra vyvolal veľkú vlnu pohoršenia v celom svete. Týka sa to jednak týchto podnikov, ale aj korumpovaných azijských vlád. Ale však Avšak zákony, ktoré vládzu na kapitalistickom trhu, na tom takisto majú podiel. Zamestnanecké platy sú tam veľmi nízke. Bangladežská vláda musí i hneď zaviesť bezpečnostné opatrenia v týchto fabrikách. Mm, musí sa vyhnúť k tomu, aby bol ešte viac e, obetí. E, princíp sociálnej zodpovednosti by mal byť zavedený v krajine, kde došlo k priestupku. E, medzinárodná justícia by e, v takomto prípade mala potrestať podniky, ktoré prestupujú e, legislatívu. A musíme povedať, že práve tieto nadnárodné podniky ničia európske miestne podniky. Thank you very much. Ďakujem. Teraz má slovo pani Steinbrück, 1,5 minúty. Takéto katastrofy nastanú a keď sa tak udeje, všetkých sa to týka. Potom sa vrátime k svojmu programu a vrátime sa k tomu na budúce. Prečo? Pretože e, spotrebitelia si môžu dovoliť alebo chcú kupovať len lacno, te, šetrí sa e, na e, bezpečnostných predpisoch, sociálnych štandardoch a otázka znie, kto je za toto všetko vlastne naozaj zodpovedný. Samozrejme, že vedenie fabrík a miestne Eh, orgány, ale aj podniky tu v Európe a my ako politici. Podniky nesmú len stláčať dole ceny, ale musia aj preverovať, od koho odoberajú tovary, za akých podmienok bolo vyrobené toto všetko. Potom sa nikto nebude môcť vyhovoriť. Hoci tie dodávateľské reťazce sú pomerne neprehľadné. Treba ešte urobiť veľa, treba vytvoriť a posilniť nezávislé odbory, priamo v teréne. Takisto implementácia dohovorov Medzinárodnej organizácie práce, zlepšenie bezpečnostných štandardov a e, nezávislé preverovanie bezpečnosti. A takisto Európska komisia musí koncept sociálneho zodpovednosti podnikov podporovať a presadzovať. Som sklamaná, že konzervatívno-liberálna väčšina tu v parlamente nepríjme náš pozmeňujúci návrh, kde ide o primeranú ochranu a spravodlivé zaobchádzanie s obeťami takýchto katastrof. To by ste si mali do zetra, myslím si, ešte premyslieť. Ďakujem a teraz dva, dve minúty pre pani šníber Jastram. Äh, möchte... Vážený pán predseda, chcem rodinám pozostalých äh, naozaj vysloviť sústrasť. Je to skutočná tragédia e, stratiť blízkych ľudí e, v takýchto nešťastiach. Hoci tieto, e, tieto udalosti sa dali predvídať. Podporujem preto toto uznesenie. Chcem však poukázať i na to, že my tu v Európskom parlamente a v členských krajinách by sme mali urobiť všetko preto, aby sme predišli takýmto štradik, e, t- tragédiám. Nemyslím si, že e, by sme mali robiť semináre a kondolencie. Myslím si, že by sme práve e, kvôli smrti mnohých ľudí, kvôli práci detí, kvôli nesplnenej kontrole, kvôli obrovským škodám na imidži, si myslím, že sme prinútení rýchlo a správne konať. Naozaj treba e, si položiť otázku, aký obraz EÚ rozširujeme, ako sa to spája s našim nárokom na ľudské práva, povinnosti sociálne viesť podniky. nemôžno to diskutovať len teoreticky, musíme byť aj praktikmi, aj v blízkych krajinách a ako dôležití dovozcovia my musíme prispievať našim dielom. Nie je to len v zmysle pracujúcich, aj v záujme pracujúcich v týchto krajinách, avšak aj, ako sme videli, e, v záujme samotných podnikov, ktoré určite v budúcnosti sa chcú vyhnúť takú, takú, takémuto niečomu. Teraz na 1,5 minúty pani e, Renner. Vážený pán predseda, vážená zastupkynia rady, ak chceme hovoriť o stražnej tragédii v Bangladeži a Pakistane, tak nehovoríme len o nepredstaviteľných e, úderoch osudu, ale hovoríme o základných právach. 112 mŕtvych. To je obrátená strana tejto politiky. Výrobcovia a e, ďalší sa potom odvrátia, pozerajú sa len, e, pozerajú sa preč keď ide o pracovné podmienky, pozerajú len na financie. Európske podniky by sa ale nemali skrývať za reťazec subdodávateľov, preto potrebujeme viac e, určité, e, určitú povinnosť informovať. Tí, ktorí pochybujú, tým chcem povedať a vyzvať ich, aby si dobre premysleli toto všetko, pretože táto e, rezolúcia má aj veľmi praktické, realizovateľné návrhy. Menovite napríklad, že veľvyslanectva EÚ, napríklad Bangladeši, by mali byť kontaktnými miestami pre sťažnosti pre proti e, podnikom EÚ. Pravidelne by mali byť školenia, pokiaľ ide o opatrenia CSR, keď je o opatrenia, ktoré prijala e, Medzinárodná organizácia práce. A tak priamo v tej krajine by boli e, partnery aby sa tu nevznikal dojem, že zodpovednosť zase kde si ďaleko. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem. A teraz dávam slovo na dve minúty pani Saifi. Merci. Ďakujem, pán predseda, vážená pani ministerka, vážený pán komisár Barnie, vážení kolegovia. Ako ostatní kolegovia už povedali, najprv by som chcela zažať, e, teda vyjadriť úprimnú sústrasť rodinám, ktoré prišli o svojich členov. Um, za, posledného, za posledný um, roky viac ako 500 osôb e, prišlo o život pri takýchto požiaroch. Vidíme, e, že podmienky sa zhoršujú úrady v Bangladeši musia spolupracovať s inžiniermi, s architektmi a so záchrannými službami, aby zlepšili bezpečnosť. A takisto musia potrestať zodpovedných e, za zanedbanie e, svojich povinností. E, nepopierame, že vláda chce toto rozriešiť ale Európska únia môže a musí pomôcť bangladešskej vláde. Teraz by som chcela hovoriť o správaní niektorých nadnárodných podnikoch a niektorí kolegovia to už spomenuli. Nechcem tu e, šíriť populistické myšlienky. E, teraz by som chcela povedať, ktoré sú to tie podniky. Walmart, C&A, Gap. Tieto podniky nechcú podpísať dohody ohľadom bezpečnosti e, zamestnancov, ale veď to je v ich zodpovednosti. Toto je moja pozícia, ktorú často spomínam. Ehm, európske podniky zohrávajú zásadnú úlohu v podpore a rozširovaní sociálnych noriem a práce v celom svete nemôžeme sa obmedzovať na to, že budeme odsudzovať tieto podniky. Musíme rozširovať tie riešenia, ktoré existujú a ktoré už fungujú. Ďakujem. Ďakujem. A teraz na 1,5 minúty e, pani Andrés Barea. Ďakujem, pán predseda, vážený e, pán komisár. Otázka Bangladešu nás znepokojuje. Sme smutní, že tu došlo k týmto úmrtiam a aj k, zranení, aj k zraneniam, pretože eh, od roku 2005 došlo o život 500 eh, pracovníkov. A eh, máme tu aj ciele v oblasti vylepšovania infraštruktúry. Napríklad odborové hnutia v Bangladeši hovorili o tom, akým spôsobom sa majú vylepšovať tie podmienka. Bangladeš je de facto jedna obrovská textilná e, továreň, e, druhá najväčšia na svete. A potom tie výrobky sa posielajú a predávajú do Európy a tieto medzinárodné alebo nadárne spoločnosti by mali dobre e, poznať, akým spôsobom tie obchodné, teda tie, tie, tie, tie výrobné reťazce fungujú. A Takisto treba aj splňať všetky e, predpisy, či už je to e, Medzinárodná organizácia práce alebo iné inštitúcie. A e, pokiaľ sa vyskytnú nejaké, nejaké, nejaké nehody, tak samozrejme v prvom rade je dôležité, aby sa mohli poškodené osoby obrátiť na spravodlivosť, čo sa bohužiaľ častokrát nestáva. Ďakujem pekne. Ďalej pani Angelini. Prezidente, ministro. E- mm, ďakujem pekne. E, samozrejme, e, ten, tá konkrétna nehoda, kedy vyše 100 ľudí zomrelo a 200 ľudí bolo zranených, to je absolútne neakceptovateľné a je tam, pokiaľ ide o tie obete, najmä o ženy a najmä o deti. A nie je to ani prvýkrát, čo sa takéto niečo stalo. Je to vážne, že na pracovnom mieste nie sú nejaké e, bezpečnostné opatrenia e, ani nejaké základné e, spôsoby ochrany a prevencie požiarov. Priemysel, textilný priemysel v Bangladeši predstavuje 80 vývozu alebo z 80% je na vývoz, percent, e, percent, pardon, je na vývoz a to najmä do Spojených štátov a Európy. A práve preto, pokiaľ je našu spoluprácu s Bangladešom, e, musíme vždy zdôrazňovať práve práca, e, práva pracujúcich. Musíme si vyžadovať rešpektovanie pracovnoprávnych noriem a to aj zo strany tých firiem, ktoré potom si hľadajú subdodávateľov napríklad v Bangladeši E, treba e, dobre e, vedieť, že tieto firmy vyrábajú najmä pre tie veľké medzinárodné, nadnárodné spoločnosti a treba, aby sa rešpektovali pracovno-právne predpisy a aby naďalej bojovali proti detskej práci, čo je jav, ktorý je veľmi všeobecne prítomný, ale pritom Eh, je taký málo eh, zdokumentovaný, hoci UNICEF už o tom hovorí. Ďakujem pekne. Ďalej pán Berman. Ak je tu prítomný. Nie, nie je. Čiže prechádzame na Catch the Eye. Tu máme iba jednu žiadosť. A to je pán Törer. Ja, prezident, komisár... Vážený pán predseda, komisár Barnier, kolegyne, kolegovia, v tejto diskusii si musíme dať pozor na to, aby sme nezamiešavali príčinu a dôsledok. Ehm, na jednej strane sú tie nešťastné prípady tragické a samozrejme, že tá solidarita sa upremuje na pozostalých. Avšak, keď tu otvárame slobodný obchod, alebo tak postupujeme, tak môžeme vyliať eh, to dieťatko zvanie z vodou. Niektoré krajiny sa môžu v takejto situácii lepšie vyvíjať hospodársky ako ostatné, ktoré, ktoré dáme bokom. A nie je to tak ako je to u nás v tých krajinách rozvíjajúcich sa, pretože ľudia sú chudobní, že potrebujeme otvoriť prístup eh, produkt, pre produkty na európsky trh z týchto krajín. To neznamená však, že nebudeme dodržiavať sociálne štandardy. Keď ale teraz je tu požiadavka, aby sme zavreli hranice alebo aby sme to všetko preťažili zbytočnými reguláciami a legislatívou, tak ideme nestrannou cestou. Práve opačne mali by sme otvoriť trhy a zároveň musí komisia pôsobiť na to, aby naše e, podniky, ktoré tam nakupujú, aby naozaj pôsobili v Bangladeži na dodržiavanie tých sociálnych štandardov a naozaj by sme e, mali e, pracovať na tom, aby sme krajiny typu Bangladeš dodržia, donúcovali dodržiavať štandardy aj Medzinárodnej organizácie práce. Ďakujem veľmi pekne. Je tu požiadavka na otázku na, na vás, pán Terer. Pán Terer, ste pripravení odpovedať, pani Barler? Nech sa páči. Vážený kolega Toerer, ja som sa e, prihlásila z dôvodu vašeho vystúpenia. Ja som si nevedomá, že by niekto tu v snemovni práve na základe dobrých skúseností, ktoré má Európa s vnútorným trhom, že by chcel nejakým spôsobom obmedzovať medzinárodný obchod. Ale medzinárodný obchod, tak ako ho chápeme v Európe, vždy sa viaže aj na istú zodpovednosť. Nie ide tu len o nejakú sociálnu politiku a nejakú rozvojovú politiku, ale ide to ruka v ruke aj so zodpovednosťou podnikateľských subjektov, ktoré majú svoje sídlo v Európe a ktoré môžu nakupovať e, priaznivo tovary a podľa mňa, ktoré musia zároveň dodržiavať e, dohovor ILO. A, a tieto veci nie sú vždy dodržiavané, e, tento dohovor. Ale samozrejme môže tu prísť takémuto vyliatiu toho, ale tak povedať, alebo takému neblahému efektu, ale je, to, nie je to v dôsledku voľného obchodu. Ďakujem kolegyňa za vaše vystúpenie, pretože to mi dáva príležitosť objasniť, že som za to, aby dochádzalo k dodržiavaniu pravidiel ILO, avšak nedomnievam sa, že sa nám to podarí dosiahnuť e, dodatočnými e, byrokratickými, e, byrokratickými záťažami v rámci dohovorov o voľnom obchode. Myslím si, že by sme sa ubierali nesprávnym smerom, keď e, súhlasíme s tým, že e, slobodný obchod e, zvyšuje životnú úroveň, tak je to veľmi dôležité si uvedomiť. A druhá vec, a tam súhlasím s vami, firmy majú sociálnu zodpovednosť, ale takisto aj spotrebitelia. Preto moja otázka na komisiu, máte nejaké náznaky, že európske podniky nenaplňajú úplne umyselne tie štandardy stanovené ILO. Ak áno, tak nám to musíte dať vedieť E, dobre, ešte jedna otázka na vašu adresu od pána Kaspariho. Akceptujete? Dobre. Takže ešte sa tam tu rozprudila malá dodatočná debata. Vážený kolega Tojer, súhlasíte so mnou, že práve po tej debate, ktorú ste mali s kolegyňou Weilerovou, je jasné, že obchodná politika nemôže byť samotným riešením a musíme tlačiť na to, aby všetky oblasti politiky odviedli svoj príspevok, aby konečne aj tie otázky zamestnancov, aby všetky ostatné veci boli e, celosvetovo upravené legislatívne, tak aby e, komisia nemusela všetko tlačiť do oblasti obchodnej politiky, ale aby teda sa vzťahovalo to aj na iné oblasti politik. Áno, skutočne vidím tú, tú obavu, že obchodná politika bude preťažená a že nebude, možné, nebude schopná to uniesť. Ako je ale možné presazovať takéto celosvetové štandardy? A v rámci tej politickej diskusie sa objavuje vždy tá požiadavka, že suverenita rozvojových e, krajín a rozvíjajúcich sa krajín musí byť e, zabezpečená. Vnímam to tak aj z pohľadu Bangladežu. Bangladežu keď chceme ako Európania, aby došlo k pokroku, pokiaľ ide o sociálne štandardy, tak považujem to za správnu cestu. Som však teraz zvedavý na odpoveď komisie našesnuté okruhy. Ďakujem pekne aby sme uzavreli tú diskusiu, tak poprosím pána komisára Barniera, aby vystúpil e, v mene komisie. Ďakujem pekne. Ešte raz e, všetkých e, pozdravujem a v mene pani Žorževi aj pani Ashton by som chcel tiež zareagovať. Vypočul som si veľmi pozorne, čo tu zaznelo. A naozaj aj my to tak, by som povedal, emotívne e, e, vnímame aj túto konkrétnu nehodu, ktorá sa v Bangladeši e, stala v tejto textilnej fabrike, v tejto továrni a ktorá spôsobila, ktorá zabila vlastne minimálne 12 ľudí, väčšinou to boli mladé ženy a naozaj, ako ste vy e, správne vo svojich e, vystúpeniach poznamenali, e, celá táto záležitosť otvára otázku sociálnych noriem v textilnom priemysle v južnej alebo áno, v Južnej Ázii a je to samozrejme obava, ktorú máme aj my E, boli vykonané viacelé e, šetrenia, e, tie výsledky sú odlišné, ale v každom prípade platí, že tie základné bezpečnostné pravidlá v tejto tovarni neboli dodržiavané, práve naopak. A dobre sa tu spomínala aj táto zdieľaná zodpovednosť. Máme tu zodpovednosť tých e, veľkých nadávnych spoločností, ku ktorým sa ešte e, vrátim, ale nakoniec je tu aj, zodpoved- je tu aj zodpovednosť e, riaditeľov, ktorí sú priamo v teréne zodpovední za tie továrne, ktoré nedodržiavali tieto základné pravidla v oblasti bezpečnostných a sociálnych noriem. A tak ako pani Žorževa už povedala naša zástupkynia pani Lam- e, v Dakare pani Lambert, e, tiež e, rýchlo zareagovala v súčasnosti tá diskusia dôrazňuje skutočnosť, že záujem Európskej únie o bezpečnosť v továrniach našich obchodných partnerov je tu a mali by sme využiť túto túto tragickú príležitosť na to, aby sme sa dopracovali e, k väčšiemu pokroku, ako konkrétnym zlepšeniam. Ako dobre viete, my sme 25. júna 2012 prijali strategický plán, respektíve e, akčný plán Európskej únie v oblasti ľudských e, práv a demokracie a v tomto rámci bude aj Európska únia konať v prospech ľudských práv aj v externom rozmere, aj v sociálnej politike a pri aplikácii e, princípov OSN e, aj v oblasti ľudských práv. Viacerí kolegovia, napríklad e, pán Lange, pán Kaspari, pán Ovid, pani Stifler, pani Weiler, viacerí teda povedali, že tieto tra- tragédie sa týkajú vlastne viaceré politiky. Jednak teda obchodná politika Európskej únie a do toho som priamo zaangažovaný, pretože som bol účastný e, e, tej diskusie, keď tu možno vystupujem v mene pani Gorgievi, ale ja ako e, komisár zodpovedný za vnútorný trh a teda aj za verejné trhy som priamo do tejto otázky zaangažovaný. Potom e, je tu otázka spoločenskej zodpovednosti firiem, tiež viacerí ste tu spomínali. Takže týkajú sa tieto veci aj priamo mňa. Ako viete, komisia podporuje tieto nové požiadavky spoločenskej zodpovednosti firiem. V roku 2011 sme k tomu mali oznámenie a koncom minulého roku sme navrhli akčný plán e, v oblasti e, firemného e, práva, riadenia podnikov, spoločenskej zodpovednosti firiem, ale hovoríme o našich podnikoch, o našich spoločnostiach a nakoniec pani Valer o tom hovorila o, duchu vytvorenia obchodu, medzinárodného obchodu, ktorý by bol spravodlivejší, ktorý by bol ľudskejší a v prvej E, pri mesiacoch roku 2013 pripravím, pripravíme legislatívny predpis o nefinančnej transparentnosti podnikov. Tieto podniky by mali tiež poskytovať informácie o svojich aktivitách v oblasti sociálnej inklúzie, e, sociálnej zodpovednosti, životného prostredia a v tom istom duchu, aby bolo vidno, že nejde iba o nejaké reči toho, čo si želáme do budúcna, tak môžem povedať, že e, vy už teraz diskutujete o texte, ktorý ja som e, predložil a ktorý sa e, týka tej transparentnosti country by country, pretože E, ak tie naše e, podniky, či už sú na, mm, kotované na burze alebo nie, a ktoré e, podnikajú v oblasti napríklad ťažobného priemyslu, či už je to v Afrike alebo v Ázii, alebo napríklad aj v oblasti vlastného hospodárstva, tak tieto podniky sú tiež povinné podávať tieto informácie, tieto správy, aby bolo jasné, kto koho platí, aký, aký je ten reťazec, subdodávateľov a tak ďalej a je to nakoniec aj tento predpis, teda tento text na eh, Radu ministrov. A potom, eh, pokiaľ ide o Bangladeš, samozrejme aj tam ochrana pracujúcich je jeden z našich hlavných cieľov v oblasti ľudských práv. My naďalej budeme spolupracovať s vládou Bangladešu, aby sme posilnili eh, práve tento aspekt pri aktivitách textilných a iných e, podnikov a nakoniec aj v iných krajinách tohto regiónu máme podobné e, priority. Naďalej budeme aj podporovať e, obhajcov ľudských práv, ktorí bojujú aj za sociálne práva a ktorí zohrávajú veľmi dôležitú úlohu. Chcem takisto potvrdiť, hovorím to najmä Tomasovi Manovi alebo Berntovi Langemu, že komisia uverejní správu o najviac možno tragických a najhorších e, formách práce a obchodu, ktoré sa bohužiaľ týkajú pri veľkého počtu detí e, na svete a je to správa, ktorá bude zverejnená v najbližších týždňoch. Myslím si, že všetci sa zhodneme e, na tom, že treba si niečo z tejto tragédie odniesť a čo to presne je. A myslím si, že správna reakcia nesmie byť iba nejaká reakcia jedného nástroja, eh, povedzme v rámci toho vonkajšieho rozmeru Európskej únie. My musíme nakombinovať inteligentným spôsobom viaceré nástroje. Eh, jednak eh, je tu verejná diplomácia, obchodná alebo ekonomická diplomácia, ehm, programy rozvojového charakteru, ktoré možno, že by mali byť podmienené rešpektovaním niektorých noriem alebo nejakých podmienok. Potom je tu obchodná e, politika. E, hovoril som nakoniec aj o tej spoločenskej zodpovednosti firiem, to s tým tiež súvisí. A s kolegami pracujeme e, v rámci inštitúcií EÚ a takisto aj v rámci členských štátov na to, aby naše aktivity boli koordinované, aby teda boli čo možno naj, najefektívnejšie. Ešte by som chcel tak veľmi stručne zareagovať na konkrétne e, otázky, ktoré tu zazneli, napríklad e, Jutta Steinbrück alebo Lambert spomínali e, dôležitosť odškodnenia, ktoré by mali dostať rodiny obetí. Je to naozaj pravda, súhlasím s vami, ako pani Lambert veľmi správne povedala. Očakávame stretnutie zamestnávateľov odborov a verejných orgánov, ktoré by v tomto bode sa malo dopracovať k dohode v duchu e, e, rešpektovania súčasných právnych predpisov. Potom Alejandro Serkas, Daniel Kaspari, pán Steinbrück, oni spomínali Medzinárodnú organizáciu práce, s ktorou samozrejme tiež máme silnú spoluprácu na podporu e, bezpečnosti pri práci a zdravia v práci. A táto Medzinárodná organizácia práce, e, organizácia práce má program e, v tejto oblasti, vzdelávanie v oblasti bezpečnosti pri práci, máme k tomu oznámenie a potom je tu toto stretnutie tripartity, ktoré som spomínal a ktoré tiež organizácia práce, Medzinárodná organizácia práce e, podporuje. A ja môžem slúbiť, že pani Štonovej tie pripomienky, ktoré tu zazneli, otlmočím aj pánovi Dechuchtovi a myslím si, že určite e, pán Kaspari, oni budú súhlasiť s tým, aby so svojimi týmmi spustili nejaký, mm, nejakú analýzu a aby potom sa dopracovali k návrhom, ktoré budú efektívne, rýchle a dlhodobého charakteru. E, Medzinárodná organizácia práce má dohovory, kde sa presne hovorí, aké majú byť normy v oblasti bezpečnosti a zdravia e, pri práci a Bangladeš ako aj iné rozvojové krajiny, treba povedať, ešte tieto dohovory častokrát neratifikovali a preto tieto e, názory určite kolegom posuniem a takisto aj e, komisárovi Tajanimu e, všetky tie veci, ktoré ste vy spomínali a za ktoré ďakujem, určite sa dostanú správnym e, osobám. A ešte raz e, sa ospravedlňujem za to, že pani Georgieva tu už teraz nemohla zostať, pretože má pracovné povinnosti e, v Bruseli a už musela pred koncom tejto rozpravy odísť. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne. Teraz za radu e, vystupí ministerka Krajton. Ďakujem za slovo. Touto cestou sa chcem poďakovať eh, všetkým poslancom a poslankyňam, ktorí participovali v eh, tejto diskusii. Myslím si, že tá diskusia nás uistila o tom, že urobíme všetko preto, aby sme predišli zopakovanie tragických udalostí z novembra minulého roku. Pán Barnier eh, sa vyjadril šírke k tejto téme, preto nechcem zbytočne e, zaberať čas. Viem, že máte nabitý program. Viacerí vystupujúci e, ponúkli e, postrehy, podnety, ktoré si budeme to odnášať. Určite, že to, čo zarezonovalo vo vašich vystúpeniach, je očakávanie konkrétnych krokov, ktoré budú podniknuté tragické udalosti v Daká poukázali na to, že treba konať, ale e, určite e, to nie je tým smerom, že by mali byť uvalené nejaké ochranné opatrenia, e, skôr prostredníctvom našich obchodných dohôd aj v bilaterálnej rovine a samozrejme so zohľadnením štandardov ILO chceme zabezpečiť to, aby e, pracujúci v Bangladeši požívali lepšiu úroveň e, ochrany pri práci. Rada je odhodlaná k tomu, aby využila e, obchodné stimuly k tomu, aby krajiny beneficienti rešpektovali kľúčové humanitné a a pracovné štandardy, dodržiavali e, e, ľudské práva. A chceme na to plne využiť e, rámec GSP+. Toto sú páky, ktoré má Európska únia a môžeme podľa môjho názoru týmto, touto cestou sa pokúsiť o riešenie tých problémov, o ktorých sme diskutovali. Dnes sme eh, hovorili o viacerých možnostiach, ako ovplyvňovať životné prostredie, obchod a eh, vlastne mm, eh, podmienky v zamestnaní my všetci, e, všetky naše inštitúcie musú, musia úzko spolupracovať s Medzinárodnou organizáciou práce a ďalšími medzinárodnými organizáciami. To je najistejší a najefektívnejší spôsob pre zabezpečenie primeraných pracovných podmienok v, každej, v každom štáte, ktorý spadá do tohto okruhu. Ďakujem. Týmto uzatváram rozpravu pod týmto bodom. Máme šesť návrhov e, uznesenia. Hlasovať sa bude zajtra o 12. Teraz prejdeme na ďalší bod v programe. E, to sú vyhlásenia Rady a komisie na tému korupcia, zneužívanie finančných prostriedkov EÚ a vplyv na politické rozhodovacie procesy. Rozbehneme diskusiu vyjadrením Rady a za radu opäť vystupí pani ministerka Krajten. Ďakujem.